Prichádza pán predseda. Milé kolegyne a kolegovia, čakali sme ešte zo pár minút, pretože nám ešte niekto chýbal. Ku dňu obetí e, terorizmu by som rád e, predniesol toto prehlásenie, milé kolegyne a kolegovia. E, Piatýkrát krát dnes si pripomíname e, deň obetí terorizmu. Je to deň, na ktorý si musíme spomínať e, predovšetkým na ľudí, ktorí sa stali nevinnými obeťami terorizmu. V tento e, víkend sa dvaja vojaci na v Severnom Írsku stali tiež obeťami terorizmu a takisto bol zastrelený policajt v Nosra Kamak. Tento akt barbarského terorizmu opäť e, zničil jednu rodinu a priniesol nevyslovné utrpenie. Až včera minimálne 10 ľudí prišlo o, obeď, o, o život v Sri Lanke. Viac ako 20 ľudí ešte e, je e, v ohrození života sú to e, všetko e, útoky na nevinných ľudí. Rád by som preto vyslovil e, svoju úprimnú sústrasť všetkým pozostalým týchto obetiach. Dnes my ako Európsky parlament sa vyslovujeme proti, tejto slepej, slep, proti tomuto slepému násiliu, terorizmu, proti smrti celých rodín, ktorí prakticky šliapu, teroristov, ktorí šliapu e, po dôstojnosti e, človeka. Je takto ohrozená e, sloboda ľudí. Terorizmus ničí naše hodnoty, hodnoty, ktoré v Európskej únii, ako aj v členských štátoch Európskej únii všetkých spájajú. Tento terorizmus však v žiadnom prípade e, nemôže e, narušiť náš e, základ, fundament demokratickej spoločnosti. Milé kolegyne a kolegovia, terorizmus je zločin. Terorizmus predstavuje jedno z najväčších nebezpečenstiev pre stabilitu a demokraciu medzinárodného spoločenstva. Je priamým, priamým porušením všetkých našich hodnot. Nemôžeme zabudnúť a musíme stále opakovať, že neexistuje žiadne opodstatnenie pre terorizmus. Tento boj musíme teda viesť na e, báze právneho štátu. Dnes v Európskom parlamente naše myšlienky a naša solidarita je zameraná predovšetkým e, všetkým e, obeťam terorizmu bez ohľadu na to, kde e, títo ľudia vo svete prišli o e, život. Chcel by som vás teda poprosiť, aby sme si minútou ticha uctili obete terorizmu na Sri Lanke. Ich danke Ihnen. Ďakujem. Milé kolegyne a kolegovia, pred 30 rokmi 16.3.1979 Jean Monnet, jeden zo zakladateľov e, Európskej únie, zomrel. Pri príležitosti 30. výročia jeho umrtia by som na e, úvod tohoto zasadnutia rád ocenil predovšetkým jeho životné dielo. Pripomíname si jeho odkaz. Odkaz človeka, ktorý spolu s Robertom Schumannom je jedným z majstrov zmierenia medzi Nemeckom a Francúzskom, ktorý urobil e, prvý krok e, k demokracii a medzi jednotlivými národmi a ľuďmi v Európe dnes na začiatku 21. storočia princípy, ktoré vyzdvihol Jean Monnet, ako aj e, jeho metóda, sú stále aktuálne. Platnosť sa e, zdá byť e, zrejmá predovšetkým v dôsledku globalizácie a finančnej krízy v súčasnosti musia Európania e, stále viac a viac úzko spolupracovať, aby sme obhajovali spoločné hodnoty. Samozrejme, že Jean Monnet pokroky, ktoré boli dosiahnuté v Lisabonskej zmluve, e, pre e, Európu by určite v každom prípade privítal. Predovšetkým pre Európu 21. storočia. Záverom, milé kolegyne a kolegovia, chcem povedať, že akčný výbor, ktorý založil Jean Monnet, e, ktorý prakticky navrhol tiež e, priame voľby do Európskeho parlamentu. Tento sen od smrti Jean Monnet prakticky sa stal e, skutočnosťou. Všetci sme dedičmi Jean Monnet. Jeho dielo je trvalé. Vzťahy medzi európskymi štátmi sa vďaka nemu prehlbili a ovplyvňujú život všetkých občanov v Európskej únii. Pri príležitosti 30. výročia umrtia Jean Monnet by som chcel pripomenúť naše povinnosti do budúcna. Dielo Jean Monnet, e, ktoré uviedol do života, nie je ešte naplnené, preto musíme v jeho diele pokračovať. Milé kolegyne a kolegovia, slovo dávam teraz eh, predsedovi komisie. Nech sa páči. Vážený pán predseda, dámy a páni poslanci, Keď konáme izolovanie, tak podľa toho vyzerajú aj výsledky. Je to výhoda nad svojim susedom.